o slovo. Nech sa páči. Vážený, va... vážený pán predseda, vážení kolegovia, žiaľ, musím vás informovať, že práve sme sa dozvedeli, že generálny štáb eh, agentúry národných eh, OSN v Gaze eh, bol práve predmetom útoku, bombového úteku, útoku tri osoby boli zranené a úrad musel zastaviť všetky svoje aktivity. Myslím si, že je dôležité, aby ste všetci o tom boli informovaní. Ďakujem pekne kolega Würc za túto informáciu. O to naj, naliehavejšie